Non ah. ah, Bon, si le rapporteur partage ce jugement du groupe socialiste. Ah, I, I think it is covered, but if there is any doubt, we should vote. Uh, the rapporteur is positive. If in doubt, we play safe. So, 232 put to the vote. Who is in favour with the rapporteur's agreement? Je vous remercie. Qui est contre Un contre. Deux contre.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 Uh, that, is, that is one of the line when I have mentioned I don't accept the 50 percentage reserve. I accept only 20 percentage. Donc, ça n'est pas, ça n'est pas 15 millions, mais ça serait euh, 20% de 31 millions, quoi, c'est ça. 20% de 31 millions.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 chcem vysvetliť. Is the following one. Not, not 204, but following. Ak sme, ak sme, pán predseda, prešli 204, tak ja mám uh, vlastne... Attendez, uh, wait a minute. We are on the, two, we are on the 204. Following, following.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 Ďakujem, pán predseda. Chcel by som tento návrh vysvetliť, lebo k nemu dodávame ešte, ešte upresnenie textové. Uh, ja som u všetkých inštitúcií, ktoré mám v mojej časti, to znamená 8 inštitúcií, okrem radoval, aby sme dali do rezervy 5 v oblasti prekladov. To je preto, lebo uh, inštitúcie, keď naplnia vlastnú kapacitu vlastných oddelení a už nevládnu ďalej prekladať, tak si automaticky objednávajú preklady u externých e, dodávateľov a nepozrú sa, či ostatné inštitúcie nemajú voľné kapacity. Aby sme to zlepšili, navrhujem dať u všetkých inštitúcií 5 do rezervy. Samozrejme, my to rozpustíme, keď nám preukážu, že sa správali racionálne a využívali vlastné kapacity. Ja som bol minulý týždeň v Štokholme a som sa dohodol aj s pánom spravodajcom Surianom, že on s tým bude súhlasiť, ale samozrejme chceme tam dodať nejaké texty, aby to bolo e, v súlade. A to znamená, chcel by som dodať, že tieto sumy e, rezerv by mali odrážať 5 celkovej sumy každého riadku. To znamená nie 5 e, e, DB alebo 5 PDB. A chcel by som požiadať v tomto sekretariát, keď text schválime, aby urobili túto zmenu po hlasovaní. Ja by som teraz, pán predseda, prečítal text a poznámky, Eh, s tým, že som to prešiel s pánom Surianom na našom stretnutí eh, pred, pred eh, tým, ako sme, ako sme, sa dnes stretli. Rád by som, rád by som doplnil nasledujúcu vetu ako, ako, podmienku pre rozpustenie rezervy. Ja ju prečítam teraz v angličtine, aby, aby text bol správny. And to ensure that unnecessary translation work in bracket parallelism is avoided and that text